ročný e, program a plán pre populácie tresky škvrnitej slede Antla- Atlantického a šproty Severnej v Balckom mori. Dávam slovo e, pani, ko, komi, pani Jankovské v mene komisie. Ďakujem pani predsedajúca, vážené páni, vážení páni. V mene e, komisára Karmenu Vela ktorý je zodpovedný za tento spis v kolegiu, sa chcem poďakovať spravodajcom, tieňovým spravodajcom aj výboru pre rybolov za celú túto prácu na viacročnom pláne pre populácie tresky, sledia a šproty v Baltickom mori. Toto je prvý viacročný plán novej generácie, prvý nástroj svojho druhu. Je to veľmi dôležitý nástroj pre realizáciu reformovanej spoločnej politiky rybolovu. Máme povinnosť e, odstrániť zbytočné výmety rýb. A na tomto teraz pracujeme a viacročný plán takisto zavádza decentralizovaný spôsob riadenia rybolovu to je regionalizácia tzv. Chcem takisto formálne povedať, aké je naše stanovisko k regionálnej spolupráci. Keď navrhujeme a príjmame delegované akty podľa ustanovení regionalizácie tohto plánu, tak komisia dodržiava rámec v základnom nariadení, najmä v článku 18. Je to postup zriadený podľa základného nariadenia, ktorý implementuje proces regionalizácie a tento proces bude pokračovať tak, ako funguje od roku 2014. Plán pre Baltské more je kulmináciou dlhého procesu s mnohými spolupracovníkmi. Dosiahli sme konsenzus medzi rôznymi záujmami e, rôznych skupín. Týka sa to najmä rybolovného priemyslu v Baltskom mori, takisto štátov, ktoré tam majú pobrežie a takisto sa tu zohľadňujú záujmy rybárov. E, výsledok je teda vyvážený. Dohoda oboch zákonodarcov bola predpokladom pre vytvorenie tejto novej generácie viacročných plánov. Je to dôležitý príklad pre ďalšie morské regióny, kde takéto plány umožnia udržateľný a dlhodobý manažment populácií rýb. Teším sa na spoluprácu s vami, keď predložíme ďalšie uh, plány pre riadenie populácie rýb. Ďakujem. Pán Valensa, dve minúty, nech sa páči. Thank, thank you, Madam Chair. Uh, thank you. Ďakujem, pani predsedajúca, pani komisárka. Tento prvý eh, rybolovný plán podľa novej rybolovnej politiky, to bola veľká výzva, je to výsledok dlhých rokovaní, kde Európsky parlament musel urobiť veľa ústupkov. My sme verili, že nové ustanovenia vytvoria udržateľný lov v Baltskom mori. Musíme čo najskôr stanoviť kvóty pre rok 2017. Je nevyhnutné, aby európske inštitúcie konali zodpovedne a aby ukázali, že ešte stále sa riadíme tými princípmi, ktoré sme schválili. Európsky parlament ukázal, že chce udržateľný rybolov a že chce takisto zachrániť budúcnosť rybolovného priemyslu. A chcem, aby komisia a rada urobili to isté. Mám dve otázky. Tie návrhy od komisie pre kvóty TAC v nasledujúcich rokoch od komisie budú sa e, opierať tieto čísla o vedecké podklady? Máte nejaký scénár, Čo sa stane, ak sa kvóty v novom pláne nevyčerpajú? Budú sa môcť, e, môcť e, zmeniť tieto kvóty, keď prídu nové vedecké dôkazy o um, atlantickej treskej škrvenitej, ktorá je naozaj vážne ohrozená? Pretože doteraz sme zlyhávali v ochrane tejto populácie rýb a vedci radia úplne ukončiť rybolov tohto druhu, ryby. Ale máme nové pravidlá na to, aby sa riešili podobné naliehavé situácie. 10 mesiacov sme rokovali s radou a komisiou a teraz máme plán, ktorý rešpektuje ciele základného nariadenia. V konečnom dôsledku tento plán zabezpečí, že rybolovné aktivity v Baltskom mori budú udržateľné, rozumné aj hospodársky realizovateľné a nebudú zaťažovať príliš životné prostredie. Ja budem pozorne monitorovať implementáciu tohto plánu. Ďakujem. Pani Rodust v mene e, SAD 2,5 minúty. Ďakujem. Boli to veľmi dlhé a intenzívne rokovania. A ten text, o ktorom máme zajtra e, hlasovať. E, prvý viacročný plán reformovanej spoločnej rybolovnej politiky je výsledkom 8 trialogov. Potrebovali sme veľa energie, aby sme našli kompromis medzi parlamentom, radou a komisiou. Boli to ale rozpory, ktoré nemuseli vzniknúť, keby sme sa boli od začiatku striktne držali reformy. Ďakujem spravodajcovi pánovi Valesovi za jeho, za, za jeho prácu a dobré postupy, pretože e, on zabezpečil, aby pozícia parlamentu nakoniec bola dostatočne zohľadnená. Pretože počas desiatich mesiacov rokovaní parlament a rada sa nevedeli dohodnúť najmä na stanovení umrtnosti rýb. E, parlament išiel s, jasným, e, s jasnou víziou do rokovaní implementácia základného nariadenia, ale rada chcela flexibilitu. No a výsledkom je zasa kompromis. Pokiaľ ide o hodnoty umrtnosti rýb, tam sme ustúpili rade. Flexibilita teraz teda bude fungovať ale za určitých podmienok. Za to parlament žiadal prísnejšie bezpečnostné mechanizmy. Ak sa to zajtra schváli, domnievam sa, že tento viacročný plán musí začať platiť v oktobri, aj keď sa budú stanovovať kvóty TAC. Tak aby teda tento zákon musí na neskôr v úradnom vesníku sa objaviť v auguste, pretože tento plán o, e, sa musí čo najskôr e, z, začať realizovať. Treska škrnita je na tom naozaj veľmi zle. A preto základ pre kvóty musí byť položený jednoznačne už v oktobri. Pokiaľ ide o situáciu v Baltskom mori, naozaj sa teším, že sme dostali podporu e, od EMFF pre dočasné zastavenie rybolovných činností. Toto je nový druh plánu, ktorý v budúcnosti sa postará o udržateľnosť rybolovu. V novom texte stanovujeme určité hranice, ktoré ministri rybolovu budú musieť nevyhnutne dodržiavať a to umožní udržateľnosť rybolovu. Okrem toho, e, tento plán je zárukou aj sociálnej hospodárskej udržateľnosti a zároveň rečnička je prerušená. Ďakujem veľmi pekne. Pani Rodus, ďakujem. Pán Hok, 1 minúta 30 pani przewodnicząca! wieloletni plán zarządzania stadami dorsza śledzia. ďakujem pekne tento viacročný plán pre tresky a sleďa to je veľmi dôležité podporou tohto plánu sa nám podarí túto branžu skutočne podporiť ide vlastne o to aby sme tieto jednotlivé vzťahy medzi formami obhospodárovania podporovali, aby sa nám podarilo udržať, udržať e, populácie tresky, sledia a šprotov. Potrebujeme vyváženosť, musíme však podporiť aj tú rozmanitosť a k tomu pár pripomienok. Je veľmi dôležité, aby regionálny prístup, ktorý sme si teraz boli zvolili, bol odrkadlený aj v rámci tohto plánu a vlastne ide o to, aby sme zaangažovali všetkých aktérov, pretože to financovanie jednotlivých opatrení, pokiaľ ide o zakázanie alebo zníženie rybolovnej aktivity, to musí byť takisto sledované. Potom musíme, potrebujeme teda vlastne aj priemysel, túto branžu, musíme zohľadniť viaceré aspekty a pokiaľ ide o východné, pokiaľ ide o Baltské more, musíme sa pozrieť predovšetkým aj na, musíme sa sústrediť na tie neresiská a na tie miesta, kde sa vlastne tieto ryby lovia. Ďakujem pekne za vynikajúcu prácu. Ďakujem. Teraz pán Torvalds, máte dve minúty. Ďakujem pekne. Vážená pani komisárka, ja si myslím, že je to skutočne komplikovaná problematika. Dovolte mi sa poďakovať predovšetkým dvom osobám, pánovi Valensovi. Myslím, že pravdepodobne už pozerá futbal. A dúfam, že teda videl, sleduje túto diskusiu, ale takisto ďakujem aj pánovi Rodustovi, ktorý inicioval vlastne už to, že sme chceli implementovať tú politiku pre európsky rybolov, aby zohrávala kľúčovú úlohu v rámci podpory toho, čo robia čo, robia, čo robí komisia v tejto oblasti. Prečo je to také náročné? Bolo to náročné, pretože vlastne v, v Baltskom more tie podmienky sú také, že to more je skôr také uzatvorené a <clears throat> je tam skupina, je tam teda tá situácia dosť komplikovaná, ten záujem o toto more nie je až taký veľký je to poprvýkrát vlastne, kde sa snažíme riešiť túto situáciu a poprvýkrát je to vždy ťažšie ako potom, keď sa to už dosledováva. Takže boli tu určité problémy a vlastne pokiaľ ide o tieto e, rybné druhy samotné, nečakajte iba na naše usmerenia v rámci smerníc. Tie problémy, ktoré sme tu mali, tak e, tie hlavné problémy sa týkali predovšetkým e, toho, že vlastne vlastne rybári mali problém dostať sa k týmto zásobám rýb, populáciám rýb. Potrebujeme to zohľadniť aj v kontexte regionálnych plánov. Vieme, že tu boli aj iné záujmy, ktoré vlastne skomplikovali veľmi nejaký priamočiarý pokrok. Merci, monsieur. Madame Hazekamp. Une minute trente. Ďakujem pekne, pani Hazekamp. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Nikto podľa môjho názoru nemôže byť spokojný s takýmto viacročným plánom pre Baltské more, ani rybári, ktorých to má ochrániť, ani ryby samotné. Tento plán jednoducho navyšuje, navyšuje výnos z rybolovu. Tieto ryby sa lovia nadmerným spôsobom, takže vlastne ako keby tento plán viacročný bol synonymom pre nejakú nenásytnosť. Ide tu skutočne o živé tvory. Živé tvory, ktoré pociťujú určitý strach aj bolesť a ak chceme v tejto oblasti niečo robiť, tak jednoducho tento plán musí ísť ešte trochu ďalej. To znamená, musíme sa pozrieť na tento problém. Zdá sa, ako keby tu bola nadmerná konzumácia a nadmerný rybolov. A preto sa vlastne tento problém rieši takým spôsobom, ako keby sa otvárali nové morské oblasti. Tu sa štruktúralne vyprázdňujú. Väčšina z nich E, väčšina z rybárov sa postavila proti tomuto viacročnému rámcu a som prekvapená, že sa to teraz takýmto spôsobom podporuje. Ja to nemôžem podporiť. Spravodajca nás zajtra pozval na pohár šampanského. Ja sa chcem spýtať, či skutočne môžete s týčenou hlavou pozdvihnúť pohár. Ak toto je maximálne, e, maximál, maximum toho, čo chce urobiť Európa, tak jednoducho sa prestavi, prestane s rybolovom až vtedy, keď budú moria úplne prázdne a pravdepodobne viacerí z nás to zažijú. Nas, zastávam názor, že tie subvencie by mali byť odstránené. Ďakujem pekne. Pán Ekstrom, máte dve minúty. Ďakujem, pani. Ďakujem pani predsednička, pani komisárka, vážení kolegovia. Ja by som chcela poďakovať kolegovi Valensovi, a jeho týmu na dokončení tejto práce. Bátsky plán je prvým plánom, kde parlament a rada spoločne stanovujú hranice, koľko rýb uloviť. Hranica bola veľmi tvrdá a ja som sklamá, sa, sa sklamala, pretože sme neubránili pozíciu parlamentu, ktorá by znamenala stop nadmernému lovu rýb. More nie je akvárium, kde sa dá všetko kontrolovať. Balské more je vnútrozemné, veľmi citlivé more a preto je potrebné istú toleranciu, istú bezpečnostnú rezervu, aby sme zachovali stabilný výnos. Ak chceme, aby bolo Baltské more zdravé a aby malo životaschopné podmienky, tak nemôžeme celú dobu loviť na úrovni FMSI. Musíme loviť na nižšej úrovni, aby sa ryby mohli zotaviť ale namiesto toho, aby sme sa bavili o koľko bodov FMSI chceme znížiť, tak my sa bavíme o tom, ako navýšiť tieto kvóty. A preto ja svojej skupine odporúčam, aby nehlasovala za tento návrh, pretože ten nie je v súlade so základným nariadením e, rybarskej politiky. Ale podarilo sa nám sem dostať niekoľko e, mechanizmov a teraz text. Pred niekoľkými týždňami sme dostali alarmujúce správy o populáciách tresky v západnom Baltskom more, ktorému hrozí E, vyhnutie kvôli zlému omladzovaniu. A teraz je e, lopta v bránke komisie. Komisia musí predložiť nový návrh stratégie pre Balcké more. Ja očakávam od komisie také kvóty, ktoré by boli v súlade s ochrannými opatreniami, ktoré sú popísané v pláne. Veľa získame, ak zastavíme v európskych vodách nadmerný rybolov. Je dôležité, aby európske E, inštitúcie rešpektovali naše rozhodnutia, nie aby ich podkova, podkopávali. Hovoriť, že chránime naše moria pred rybolovom a zároveň ho umožňovať, to je pokritectvo. A to oslabuje dôveru v politiku a európsku spoluprácu. Ďakujem, pán Mato, jedna minúta. Ďakujem. Ja by som rád povedal, že v posledných rokoch dávame dôležité kroky, aby sme garantovali udržateľnejší a efektívnejší e, rozvoj nášho rybolovu. A táto správa je nielen dôležitá na podporu viacročného plánu lovu tresky, sledia a šprotov, ale je to zároveň základom pre ďalšie regionálne programy, ktoré budeme schvalovať v budúcnosti pre rozličné rybné populácie na našom kontinente. V tomto pláne je veľa vecí, e, biomasa, e, kvóty a tak ďalej, ale chceme hovoriť najmä o kompetenciách a ja chcem zdôrazniť kompetenciu každej európskej inštitúcie v tejto oblasti a treba ich rešpektovať. Cieľom je vytvoriť viacročné programy, ktoré by zohľadňovali všetky aspekty, ktoré sa týkajú tejto aktivity a na jednej strane by mali garantovať vyváženú a vy- vyvážený a udržateľný rybolov a takisto zabezpečiť e, aktivitu pre našich rybárov. Pani Serau Santuš minútu. Ďakujem, pani predsednička, pani komisárka. Chcem poblahoželať správodajcom, ktorí zastupovali parlament v tomto procese, pán Valensa, pani Rodust a samozrejme aj ostatných tieňových správodajcov, ktorí dlhé mesiace bojovali za to, aby pozícia parlamentu bola v čo najväčšej možnej miere prijatá. Ako autor niektorých e, pozmenujúcich návrhoch e, pripúšťam, že toto môže prispieť k udržaniu populácií e, ohrozených rybov a umožní zároveň maximálny výnos e, z, týchto, z tohto rybolovu. E, to môže byť iš inšpiráciou pre plány v ďalších geografických zónach. Ja si však myslím, že ešte skôr ako toto začneme, musíme permanentne overovať, či toto odôvodňuje naše cieľy a našu novú rybolovnú politiku. Okrem autentickému nadmernému výlovu v Stredozemnom mori e, si treba uvedomiť, že aj ďalšie moria nie sú celkom zdravé. A pokiaľ ide o množstvo e, po, e, rybných populácií, ktoré sú e, využívané pre potravinový reťazec, je dôležité e, stanoviť si kvóty. E, stanoviť si pevné kvóty, ktoré sú nevyhnutným nástrojom, ale keď nebudeme mať preventívnu politiku, e, ktorá by e, brala do úvahy aj negatívne aspekty, nebudeme úspešní. Ďakujem. Pán Banda, len jednu minútu. Ďakujem, pani predsedajúca. Toto je teda rybolovný plán pre Baltské more. Návrh bol predložený v roku 2014 a začali rokovania po roku a pol máme legislatívny návrh. Bol to, bola to dlhá cesta. Bol, je to viacročný plán a viacročný aj pre parlament, musíme povedať. Ďalšie plány napríklad pre Severné more by mohli prísť rýchlejšie. Rámec je jasný, my sme sa rozhodli pre kvóty, ale členské štáty m, mm, teda môžu obsah tých kvót sami stanoviť. Je to veľmi dôležité najmä pre zmiešaný model rybolovu. E, pod kvotu potom môže spadať viacero populácií e, rýb a môžeme tak maximalizovať výnos. No a chcem sa poďakovať samozrejme na záver aj spravodajcovi Valensovi a ďalším tieňovým spravodajcom. Bolo to dlhé, náročné, ale máme tu teda výsledok. Pani Bilbao Barandika, jedna minúta. Gracias, Ďakujem, pani predsednička. Chcem poblahoželať pani, pánovi Valensovi a negociačnému týmu za to, že presadili tento viacročný plán, plán pre tresku a ďalšie ryby v Bátskom mori. Dúfam, že transparentnosť a objektívnosť budú kľúčom pri stanovovaní rybolovných kvót. Rozhodnutie rady e, prijať parlament ako e, spolurozhodovateľa E, je, vítam tento postoj členských štátov, ktoré plnia Lisabonskú zmluvu, umožnilo zachovať e, rybolovné kvóty. E, nekompatibilné metódy e, si vyžadujú objektivitu a reformu e, rybolovu. Obeťami sú e, často pracovníci v oblasti rybolovu preto je dôležité, aby sa tento systém z dlhodobého hľadiska e, zovšeobecnil. Je to lepšie pre rovnováhu v mori, ako aj pre tých, ktorí žijú z rybolovu. Ďakujem. Martinez. Pani Torres Martinez, jedna minúta. Gracias. Ďakujem. To je e, pokrok, keď analizujeme rybolov v Baltickom mori spoločne a nie druh po druhu, pretože to je spôsob, ako zlepšiť biodiverzitu Treba zdôrazniť, že je veľmi dôležité, že všetky tieto regulácie e, zodpovedajú konkrétnym požiadavkám teriro, teritórií, pretože nevždy sa tu zohľadňujú záujmy rybolovov, rybárov. Naši rybári sú postihnutí e, práve dopadom týchto politík a mali by byť v centre nášho záujmu, pretože tu ide aj ich spôsob života a ich kultúru. Nemožno hovoriť o rybolove bez toho, aby sme brali do úvahy život rybárov, ich prítomnosť a budúcnosť. Je potrebné urobiť viac pre nich v rámci členských štátov. Musíme bdieť nad rozdeľovaním kvót pre rybolov tak, aby sme sa vyhli tomu, že veľké lode E, ktoré ničia námorné e, zdroje, e, neohrozovali tých, ktorí rešpektujú more a aby tí mohli žiť dôstojne zo svojho malého rybolovu. Pán Kún, jednu minútu. Ďakujem, pani predsedajúca. Chcem sa poďakovať všetkým zúčastneným a vyjednávačom za ich trpezlivosť a ďakujem za to praktické riešenie pre Baltské more, teda viacročný plán pre kombináciu populácií rýb. Je to kombinácia riešenia v ťažkých e, situáciách je tam umožnený a umožnené e, finančné vyjad, e, vyrovnanie. No a FSI e, ten Maximálny udržateľný výnos sa dá rozložiť na viaceré roky v súlade s biologickým cyklom a je tam možné pracovať napríklad s obdobiami trenia u rýb a umožňuje tu teda flexibilitu, ktorá poskytuje aj um, ehm, predvydateľnosť. Som rád, že tam bola odstranená aj nadmerná byrokracia, napríklad tie námorné dni, e, dokumentácia rybolovného úsilia e, alebo to pravidlo jednej siete a tak ďalej. A takisto tá možnosť finančného vyrovnania, to je dobrá vec. Pán Marino Epin, to je jedna minúta. Vítam tento plán, pretože ten posledný bol prijatý v roku 2008 a e, gratulujem všetkým, ktorí pracovali na jeho vytvorení, najmä spravodajcovi a tieňovým spravodajcom. Európska komisia mala byť ambicioznejšia vo svojom návrhu, pretože tu ide o e, ne, neprestajný pokles zásob tresky, e, sledov a e, takisto šprotov. Je potrebné, aby sme prispeli k zachovaniu všetkých týchto využívaných zdrojov, ale aj k zachovaniu morského prostredia, lebo iba tak dokážeme realizovať prvý hlavný cieľ tejto politiky, ktorým je e, maximálny udržateľný výnos. Krajiny ako Portugalsko, kde veľká časť obyvateľstva žije z mora, najmä e, rybárske spoločenstvo, vítá všetky opatrenia, ktoré prispejú k ochrane a k zvýšeniu kvality života v oceánoch, sú veľmi vítané. Ďakujem. Ďakujem, pán Šolc. Jedna minúta. Ďakujem, kolegyne, kolegovia, pani predsedajúca. Viacročný plán pre Baltské more poskytuje konec, konečne aj rybárom v mojich volebných obvodoch Mecklenbursko-Pomoránsko a Šlesvicko-Holštajnsko e, predvydateľnosť a plánovateľnosť. My ako ľavičiari e, podporujeme ekologické rybolo, ekologický rybolov, ktorý sa, e, bude zároveň aj, aj sociálne vhodný. Medzinárodná rada pre e, morský výskum e, navrhuje, aby Eh, aby eh, sa treska škvrnitá redukovala, aby sa jej lov redukoval o 85 My konečne teraz implementujeme dlhodiskutovaný cieľ, podľa ktorého sa môže vyloviť iba toľko rýb, koľko je možné aj eh, koľko sa ich môže rozmnožiť. A teraz poprvýkrát takéto možnosti predpokladá nový plán a takisto umožňuje nekomplikované zamestnávanie e, v rybolovných oblastiach. Teraz postup Catch the Eye. Pán Kaputo, nech sa páči. Grazie, Presidente. L'accordo sul piano pluriennale per il Baltico pone... Ďakujem, pani predsedajúca. E, tento viacročný plán pre Baltské more je základom pre plány oveľa väčších populácií rýb, ako je Baltské more. Prvý plán po reforme spoločnej rybolovnej politiky je konzistentný a v súlade s princípmi reformy. Je dôležité zaručiť, že riadenie týchto populácií bude vychádzať z aktuálnych vedeckých poznatkov a nový plán musí vychádzať z poznatkov tých, ktorí najlepšie tento región poznajú a budú schopní tieto opatrenia prispôsobiť špecifikám rybárskej činnosti. Tým sa otvorí cesta k vypracovaniu analogických plánov pre e, populácie rýb v iných oblastiach. Viacročné plány sú užitočným nástrojom pre riadenie rybných populácií, pretože stanovujú jasné pravidlá pre využívanie rybných zdrojov, a vychádzajú z princípu maximálneho udržateľného výnosu, čím sa zabezpečuje stabilita a udržateľnosť. Pán Maria. Ďakujem. Holandský prezident 15. 15. marca 2015 e, pristúpil na dočasný plán pre um, tresku sledia a šprota v Baltskom mori. Podľa medzinárodného práva je to ale tak, že využívanie populácií rýb musí byť v súlade s kvotou MSY. Tieto tri druhy v Baltskom mori musia byť teda lovené podľa tohto princípu, ale pani komisárka Bienkovská, Európska únia musí sa pozrieť aj na juh Európy a príjmať opatrenia na hospodárske posilnenie rybárov, ktorí schudobnili kvôli úsporným opatreniam e, Európy. Grécky rybári už nedokážu znášať to, čo sa im kladie, aké bremená sa im kladú e, na e, ramena. Pán Jakovčič, nech sa páči. Htio bih svakako na početku čestitati kolegicama i kolegama koji su Dovolte mi najprv zablahoželať kolegom. Po 8 trialógoch sa im podarilo dosiahnuť dohodu a máme teraz takýto viacročný plán, pokiaľ ide o e, plán pre populácie tresky škvedia sledia atlantického a šproty. Šprotov, takže ide nám o Baltské more a potrebujeme takýto viacročný plán správy rybolovu, ale chcem povedať ešte niečo. Je tu urgentná potreba, aby sme mali porovnávateľný, porovnateľný viacročný rámec, pokiaľ ide o výlov rýb v Adriatickom mori. Potrebujeme to čím skôr. Niektorí povedali, že by mal byť zákaz, e, pokiaľ ide o niektoré druhy rýb, a možno by sme to mali uplatniť aj v Jadranskom mori. Mali by sme jednoducho začať rozmýšľať aj nad týmto. Ďakujem pekne, teraz zostane slovo ešte pán pani komisárka, pretože tu posledná ročníka nemáme. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Chcem sa prvom rade poďakovať poďakovať poslancom, poslankyňam za ich príspevky, vyjadrenia. Samozrejme všetky informácie odovzdám patričnému komisárovi, ktorý E, komisárovi Velovi, ktorý sa tomu bude venovať. Takže je dôležité, aby sme tento viacročný plán vnímali ako niečo nové. Je to jeden z prvých takýchto viacročných rámcov. Týka sa to teda rybolovu. A ako dobre viete, ide tu o právne záväzky pripraviť na úrovni komisie takéto záväzné dokumenty na základe záväzných predpisov. Treba povedať, že tento návrh, pokiaľ ide o rybolovné možnosti v Balckom mori, tento sa týka časového rozmedzia koncom augusta a septembra, pokiaľ ide o prípravu dokumentov, aby sa potom mohlo hovoriť v októbri. Ak tento nový viacročný finančný rámec bude dovtedy uplatnený, je to momentálne pod spolu s odpovednosťou kolegislátorov, tak potom náš návrh bude vychádzať vlastne z tohto plánu. Takže dúfam, že takto tomu bude a podporíme parlament, apelujeme na parlament, aby sa zorganizovali formálne ceremonie podpisu, aby sa to jednoducho spustilo. A pokiaľ ide o možné zábezpeky v tomto pláne, chcem vás uistiť, že komisia urobí patričné opatrenia, ustanovenie, pokiaľ ide o zábezpeky a ciele, takže z mojej strany je to všetko. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička, vážení poslanci. Ďakujeme pekne, pani komisárka. Týmto končíme diskusiu k tomuto bodu.